zasadnutí 16. apríla e, preveril mandáty pani Torres Martino a pana Torkana a takisto ich podporil jednohlasne a boli vyhlásené za platné od 2. marca, počnú s 2. marcom 2015. Sú nejaké námietky k týmto mandátom, tak tým pádom sú vyhlásené za platné. Výbor Júri právny e, mi oznámil, že zodpovedné